šťastnú cestu domov a všetkým vám želám šťastné a veselé Vianoce a tiež všetko dobré eh, v novom roku 2011.